konferencie predsedov. Kým však začneme hlasovanie, mám ešte dva, dve poznámky. Najprv pani Forenca. Nech sa páči. Ja som chcela iba požiadať, či by bolo prípustné podľa rokovacieho programu, keď kolega Ferber vyhlásil, že že Trojka by mala e, urobiť inváziu do Ríma a prevzať ministerstvo financí. Rada by som kolegovi pripomenula, že Talianská republika má svoju ústavu a aj Európska únia musí predsa rešpektovať princípy a nepodliehať svojvoľnému chovaniu Nemecka. Rada by som, aby predsedníctvo toto vyhlásenie zobralo do úvahy. Váš komentár berieme do úvahy. Ďakujeme vám. Takisto pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne. Dnes predpoludním Európsky súdny dvor zrušil rozhodnutie predsedníctva parlamentu, ktoré sa týka sankcií voči Korvinovi Mikemu, voči pánu Korvinovi Mikemu, ktorý zautočil na dôstojnosť žien v Európe. K tomu chcem povedať, že mu asi vrátime peniaze, ale nevrátime mu dôstojnosť, pretože my tu zastávame dôstojnosť žien. Voči takýmto intervenciám a prehláseniam musí byť náš parlament tvrdým obhajcom práv žien. Thank you. Ďakujeme. E, ten rozsudok je čerstvý a bude sa študovať, ako ste práve povedali. Ďalší, e, ďalšia poznámka faktická. Chcel by som reagovať my musíme predovšetkým brániť slobodu slova a nie poučovať celý svet o tom, ako rešpektovať práva človeka. A že budete niekoho trestať za jeho slova v parlamente, je čosi neakceptovateľné. Práve preto tento výrok je naozaj tromfom v oblasti e, slobody slova a som rád, že k tomuto rozsudku e, prišlo. Ďalšia procedurálna poznámka. Pán kolega Gualtieri, ako predseda výboru pre hospodárske a menové záležitosti som si s veľkým sklamaním prečítal vyhlásenie podpredsedu Ferbera, ktorý hovorí, že podľa nej e, by trojka mala v Ríme napochodovať do na ministerstvo financí a prevzať ho. Nuž, ja si myslím, že osoba, ktorá má určitú funkciu v inštitúciách, nemôže toto hovoriť. To je pre mňa neakceptovateľné a preto očakávame, Teda očakávame formálne ospravedlnenie. a že sa e, vzdá tohto neakceptovateľného vyhlásenia, že ho bude dementovať. Inak by sme mohli s týmto podpredsedom len veľmi ťažko do budúcnosti spolupracovať. Pán Ferber, chcete sa ujať slova? Avizovali ste to? Ďakujem, kolegyne, kolegovia, ďakujem pani podpredsedníčka nemecká televízia sa ma pýtala, čo by sa stalo, keby Taliansko nebolo e, schopné platiť svoje záväzky. A ja som odpovedal, ak nebudú schopní, e, platby schopní, tak trojka, tak ako je to bežné v eurozóne, sa o to postarať. Nech, nechajte ma dohovoriť, prosím. Práve sme sa tešili, že Európsky súdny dvor posilňuje slobodu prejavu. A dúfam, že to platí pre všetkých v tomto parlamente. Tá formulácia, tak ako ju povedal pán predseda výboru, nebola moja formulácia, možno problémy s prekladom. Ja som len poukázal na to, ako vyzerá ten mechanizmus, ako to bolo v minulosti a keď si to pozriete v origináli, nie je to tak zlé, ako to bolo prezentované v Taliansku. Toľko k procedurálnym poznámkam, kolegovia, a ja s rešpektom chcem povedať, že e, výbor, ktorý to má na starosti, je tou vhodnou platformou na riešenie a ja by som rada prešla e, k hlasovaniu. Prosím, Prosím, naznačte e, mi rukou, že môžeme začať hlasovať, ak ste za. Prejdime k prvej správe, a to je situácia v Iráne. E, hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa.